Okay, colleagues, good afternoon everyone. Dobrý deň, kolegovia. Dobré odpoludne. Začneme našu schôdzu. A poprvýkrát, teda najprv chcem teda povedať na úvod, že sme na program e, doplnili aktuálne informácie o trialógu o ochrane spotrebiteľa, teda smernice o spolupráce spolupráci v ochrane spotrebiteľa a smernice o geoblokácii a chcem sa vás e, opýtať, či súhlasíte s e, prijatím programu s týmito dvomi doplneniami a ak áno, tak pôjdeme ďalej. A ešte všetkým pripomínam, že schôdza e, sa vysiela na internete a vítame našich divákov. A máme tiež aplikáciu e-meeting, ktorá je k dispozícii všetkým členom IMCO. Nech sa páči, využite ju. Takže schválenie zápisnice zo schôdze 24. a 5. apríla. Takže zapisnica je schválená a teraz poďme na tú aktualizáciu o trialógu. Je to podľa správy Olgy Sehnalovej a je to návrh nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za ochranu spotrebiteľa. Nech sa páči, Olga, máte slovo. Ďakujem za slovo, dobré odpoludne. Pár slov o priebehu trialógu. Máme za sebou druhý trialóg a celý rad technických stretnutí. Dosiahli sme, myslím, už celkom dobrý pokrok. Európsky parlament v niekoľkých kľúčových otázkach jasne definoval svoje stanovisko a teraz očakávame, kým sa k návrhu komplexne vyjadria členské štáty rokovania prebiehajú, ale dáme rôzne varianty, preto e, nie je potrebný podrobnejší rozbor od celej situácie, ale existuje niekoľko situácií, ktoré sú pre Európsky parlament jasnou prioritou. Je to silný zoznam právomocí orgánov dohľadu, kde požadujeme aj odškodnenie spotrebiteľov. Európsky parlament sa tiež postavil za posilnenie úlohy spotrebiteľských organizácií a poctivých obchodníkov. Prikláňame sa tiež k posilneniu úlohy komisie v prípade rozsiahleho porušovania právnych predpisov a myslím si, že spoločný záväzok všetkých troch inštitúcií zlepšiť e, existujúce nariadenie sa celkom darí naplňať, pokiaľ sa všetci zúčastnení budú aj naďalej angažovať a budú spolupracovať do tej miery ako doteraz. Myslím si, že toto nariadenie bude účinným nástrojom na zlepšenie vymáhania pravidiel na vnútornom trhu. Takže zhrnujúc, sme uprostred rokovaní a prípravu vy na ďalší trialog. Ďakujem pekne. Thank you very much. Excellent, Olga. Uh, is there... Ďakujem veľmi pekne, vynikajúco. Sú ešte nejaké pripomienky? If not, we move forward to the other trialogue. si teda nie, dobre, takže môžeme prejsť k ďalšej aktuálnej informácii, to je geoblokácia. Diskriminácia na základe miesta e, pobytu alebo národnosti na jednotnom trhu slovo dostane rúža. So this was the first meeting, um, very... Ďakujem, pani predsednička. Bola tá prvá schôdza vo veľmi konštruktívnej atmosfére. Nevidím tu žiadnych tieňových. Aj tieňoví tam boli. A podarilo sa mi predložiť veľmi koherentné stanovisko Európskeho parlamentu. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme teda uh, eh, nediskutovali debatovali počas trialogu medzi sebou, takže takto to prebehlo a to bolo veľmi dobre. Máme viaceré problémy, samozrejme budeme mať asi dlhšie diskusie s radou a problémy, alebo tie body, ktoré budú problematické, ktoré sú pre nás skutočne náročné a e, tam musíme sa čo najviac pridržať svoje línie, sú asi štyri Jednak mm, rozhodné právo, ako sme mm, očakávali, čiže ktorá legislatíva sa bude uplatňovať, keď mm, firmy smerujú alebo nesmerujú činnosti do iného členského štátu. To treba veľmi podrobne a jasne e, opísať, čo to znamená e, smerovať či nesmerovať. Ja som toho názoru, že sme pripravili veľmi dobrý návrh, ktorý sme tu odhlasovali Rada s tým má svoje problémy, ale nájdeme nejakú spoločnú líniu. Mám už e, po tej prvej veľmi krátkej schôdzke e, takýto názor, že sa nám to podarí. Druhá vec, to je reštrikcia pasívneho predaja. Čiže keď dodávateľ e, obmedzuje predajcu a nepovoluje mu cezrenčný predaj a my sme vlastne práve, my, my chceme zrušiť tú geoblokáciu. To je preradu problém, zahrnutie neaudiovizuálneho obsahu. Zdá sa, že sú otvorení nášmu návrhu. A problém je, alebo tá výzva bude v tej revíznej klauzule, pretože navrhujeme, aby tam bola revízia, aby v tej revízii bol zahrnutý audiovizuálny obsah – a to rade spôsobuje teda veľké obavy, zahrnutie audiovizuálneho obsahu do revíznej klauzuly a takisto, kedy by sa to malo udiať. Ale keďže tá schôdza bola krátka, no veľmi konštruktívna, myslím si, že nájdeme východisko a riešenie ktoré bude v súlade s tým, e, čo sme my vo výbore odhlasovali. Ďakujem pekne. Ďakujem, Roža. Ešte sú nejaké pripomienky k trialógu o geoblokácii? Nie? Dobre. Takže prejdeme ďalej. To je správa o stanovisku k rozpočtu na rok 2018. Je to stanovisko pre rozpočtový výbor k mandátu na júlový trialog a spravodajkyňou, spravodajcom je Daniel Danton. Čiže to je e, ehm, prevratie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Takže e, samozrejme toto je e, kľúčovým cieľom, aby e, prostriedky vynaložené v EÚ mali skutočnú prídanú hodnotu, skutočné benefity pre daňových poplatníkov. Takže myslím si, že všetci sme sa v tomto zhodli. Vzhľadom na obmedzený počet slov nemohol som tam napísať všetko, čo by som tam chcel napísať o prioritách vynakladania prostriedkov na jednotnom trhu. Takže ďakujem samozrejme kolegom za ich pozmeňovacie návrhy, ktoré sme sa snažili zapracovať v štyroch návrhoch kompromisov, ktoré sme rozdali minulý týždeň Chcem poďakovať EPP za ich e, ďalší návrh kompromisu 3 e, popri kompromise 8. Túto zmenu môžem podporiť a súhlasím, že podpora inovácií a scaling up a prienik na e, medzinárodné trhy je prínosom pre všetkých. Chcem tiež poďakovať ALDE za ich navrhované zmeny k kompromisom 1 a 2 E, čo ste dostali dnes a tiež podporím teda odvolávky na e, priemyselné členské štáty. Takže toľko sú e, kľúčové veci výboru IMCO. Nemáme tam veľa k budúcemu rastu a konkurencieschopnosti, čo bude závisieť od našej schopnosti prispôsobiť sa digitálnej revolúcii. Ehm, spotrebiteľská politika je tiež kľúčovou horizontálnou prioritou v priorite, takže Um, nástroje ako Solvit a Európsky, Európska sieť spotrebiteľských centier, tie sú dôležité za týmto účelom. Potom je tam uh, celný zákonník únie, čo je uh, tiež dôležitý nástroj aj finančný pre implementáciu a rozvoj interoperabilných systémov IT a potom je tam zlepšenie a zjednodušovanie lepšie, e, teda colné postupy, ktoré sú dôležité v boji proti podvodom. Štandardy sú veľmi dôležité takisto pri posunovaní trhovej konkurencieschopnosti a to e, sa týka e, teda tam je potreba štand, primeraná potreba pre štandardizačné organizácie a normalizačné organizácie v EÚ. Potom tam musí byť rozpočet na COSME a Enterprise Europe Network. Takže to sú tie hlavné priority a myslím, že vo väčšine sa to shodneme. Musíme si uvedomiť, aká je hodnota preukázania fiskálnej zodpovednosti. Takže prioritizujeme eh, prostriedky vynaložené na jednotný trh, v jednotnom trhu. Mali by sme samozrejme mm, prinášať aj potenciálne úspory v rozpočte, kde to je možné. Samozrejme je to eh, ťažké v rámci, ktorý momentálne máme v tomto rozpočte, pretože tieto stanoviská Ehm, nám umožňujú iba navrhovať eh, nové priority, ale ako výbor by sme si mali uvedomiť, že prostriedky vynaložené na jednotný trh sú dôležité, ale sú aj ďalšie oblasti, eh, kde nie je možno taká pridaná hodnota ako v tejto oblasti a toto je dôležité v, tej, eh, v tom stanovisku vyzvihnúť. Medzi skupinami je v podstate celkom dobrý kompromis, konsenzus, Takže dúfam, že to hladko prebehne až k hlasovaniu 8. júna. Ďakujem pekne. Ďakujem, Daniel. A teraz dám slovo politickým skupinám. Antonio López Isteric, nech sa páči, EPP. Ďakujem. Po španielsky budem hovoriť. Vážená pani predsednička, eh, kolegyňa, kolegovia, chcem poďakovať eh, Davidovi Daltonovi za jeho stanovisko aj za kompromisné pozmeňovacie návrhy. Eh, nuž, veľké finále článku 8 v kompromise 3. za to ešte raz pekne ďakujem. Vynikajúce. A myslím, že tá kľúčová myšlienka v tomto stanovisku to je ten náš odkaz rozpočtového výboru. Ide o jednotný trh, ide o ochranu spotrebiteľa a politiky ochrany spotrebiteľa a myslím, že aj v rozpočte 2018 by sme to mali vyzvihnúť. Mandát na rok 2018 a tie hlavné politické línie aj pre náš výbor e, sú celkom e, dobre tu odzakadlené, takže to ešte raz pripomínam. Jednotný trh je dôležitý, je to centrálna téma pre ekonomický rast únie máme trh, ktorý je zároveň vysoko integrovaný a zjednotený. Musíme zdôrazňovať význam malých a stredných podnikov. To sú jediné výkonné podniky v, a veľmi dôležité podniky v Európskej únii. Musíme vykonať digitálnu transformáciu, e, efektívnu e, digitalizáciu a musíme zvýšiť konkurencie, schopnosť aj na medzinárodnom trhu, a to aj v súvislosti s trhmi tretich krajín. Samozrejme, že e, rátame s európskou sieťou podnikov a na záver si myslím, že môžeme zdôrazniť vytvorenia, vytvorenie európskej siete spotrebiteľov, čo nám umožní vykonať naplno e, túto funkciu a európske občania budú mať možnosť uplniť svoje práva. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za SAD slovo má Nikola Danti a zastupe Mariu Gampini. Ďakujem veľmi pekne. Maria eh, Grafini sa nemohla zúčastniť a preto ma poprosila, aby som prečítal jej stanovisko. V prvom rade by som chcel eh, poďakovať eh, spravodajcovi, tým spravodajcom za výbornú spoluprácu. Predstavených bolo 16 pozmeňovacích návrhov a 4 kompromisné pozmeňovacie návrhy, ktoré integrujú väčšinu pozmeňovacích návrhov skupiny SND. Eh, jedná sa tu o posilnenie eh, schopnosti EÚ a preto je eh, potrebný adekvátny rozpočet, ktorý podporuje prechod k digitálnemu trhu a proces internacionalizácie a posilnenia priemyslu aj malých a stredných podnikov. Preto je potrebné definovať politiku EÚ, ktorá by garantovala plnú ochranu spotrebiteľov ale aj stanovovala eh, normy pre väčší dohľad nad produktami. Eh, štandardy sú eh, dôležitým prvkom pre vnútorný trh EÚ a preto je potrebné zainteresovať všetkých spotrebiteľov a zainteresované strany do tohto procesu štandardizácie na úrovni EÚ. Eh, dôležité je zaoberať sa eh, postavením malých a stredných podnikov a eh, ich zapojením do obehového hospodárstva. Chcel by som vyzvať komisiu, aby sa zabrali osobitnými rozpočtovými programami, ktoré sa zaberú podporou exportu do tretich krajín aj pomocou teda rôznych typov opatrení ako účasti na medzinárodných veľtrhoch. Treba podporovať e, financovanie v rámci Horizontu 2020 a strategického plánu FC, aby sa zlepšilo fungovanie vnútorného trhu a podporili európske podniky, ktoré, e, čo by teda posilňovalo výskum, vývoj a tvorbu pracovných miest. Nikola, e, for the SN... Ďakujem, Nikola, za S. A Nevidím žiadnych ďalších tenevých takže otváram diskusiu pre všetkých kolegov. Máte niekto nejaké pripomienky? Dobre, ak nie, tak chcem ešte pripomenúť, že spravodajca v gestčnom výbore je Siguri Morisan. Máme tam 60 pozmeňovacích návrhov a 4 kompromisné návrhy sa diskutujú. Dobre? Chcela som dať eh, spravodajcovi ešte možnosť eh, zhrnúť to. Nech sa páči, Daniel. Veľmi rýchlo poviem, že Súhlasím so všetkým, čo tu zaznelo v zásade, najmä čo sa týka malých a stredných podnikov a dúfam, že to bude aj zohľadené v kompromisných návrhoch. A myslím si, že sme dosť jednotní, takže vám všetkým ďakujem za vašu prácu a veľmi sa teším na, budúcu, na budúci týždeň. Dobre, ďakujem. Hlasovanie bude 8. júna v IMKO. A 10. júna je lehota na predkladanie pozmeňacích návrhov mm, do rozpočtového výboru, takže prejdeme na ďalší bod, e, vesmierna stratégia pre Európu, posúdenie návrhu stanoviska e, výboru ITRE. Spravodajkyňou je Evelyn Gepard. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Konečne mám aj stanovisko, ktoré politicky nie je až také kontroverzné a práca s tým je teda podstatne príjemnejšia než v mnohých iných oblastiach a ďakujem aj teda kolegom, kolegyniam, ktorí podali pozmeňujúce návrhy, e, ktoré obohatili môj návrh správy. Ja predkladám 6 kompromisných pozmeňovacích návrhov. V zásade by som nemal hovoriť kompromisné, ale skôr také e, zhrňujúce pozmeňovacie návrhy, pretože neboli žiadne veľké kontroverznosti, e, len sa zohľadňujú rôzne aspekty. V prvom kompromisnom e, návrhu zdôrazňujeme, že Európa by mala využiť príležitosť v oblasti vesmierneho priemyslu byť lídrom vo svete, aby podporila e, rast a tvorbu pracovných príležitostí. V druhom kompromisnom pozmeňovacom návrhu žiadame komisiu, vyzývame komisiu, aby podporila e, konkurencieschopnosť z výskumných aktivít vo vesmíre, čo povedie k tvorbe pracovných miest. V treťom kompromise vyzdvihujeme, že e, vesmírne technológie ponúkajú riešenia aj pre politické ťažisko v oblasti ako je klimatická zmena, udržateľné správovanie prírodzených prírodných zdrojov, migrácia, hraničné kontroly a ďalšie e, témy, takže môžu byť veľmi nápomocné. V štvrtom kompromise chceme mm, dosiahnuť e, e, podporovanie medzinárodných štandardov aj e, vo výsmene vesmírnom výskume a musí to byť aj zodpovednosť za to, čo teda sa tu deje, čo by mala byť úplná samozrejmosť, ale dôležité je vyzvihnúť to v piatom kompromisnom návrhu vyzvihujeme, že treba sa postarať o to, aby komercializácia diaľkových prieskumných systémov mm, mm, bolo prínosné pre podnikateľov a preto je potrebný právny rámec, cez ktorý získané údaje budú chránené právne pred neoprávneným prístupom a aby sa zamedzilo tomu, že dojde k nejakým nejednostným úpravám na európskom jednotnom trhu, ktoré by spôsobili skreslenie hospodárskej súťaže a um, um, bezpečnostné hrozby, je potrebné prijať um, jednotné pravidlá. V tomto sme si boli jednotní. V šiestom a poslednom kompromisnom návrhu žiadame komisiu, aby realizovala potrebné opatrenia, aby programy Ignus Copernicus a Galileo boli k dispozícii. Myslím si, že to je tiež samozrejmosť. A ešte raz teda ďakujem kolegom a kolegyňam za veľmi príjemnú spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Thank you very much, Evelyn. And now for the Ďakujem, Evelyn. Teraz za politické skupiny začneme EPP Antonio López Isturiz. Thank you, president. Ďakujem, pani predsednička. To je dnes nabitý deň. Myslím si, že tu máme veľmi dobré e, východisko pre e, našu ďalšiu prácu. Je to naozaj dobrý e, text aj Bogovia Vyboritre. Myslím, že môžeme ešte posilniť ochranu spotrebiteľov, preto sme aj predstavili 8 pozmeňovacích návrhov e, Kopernikus, e, Galileo, EGNOS a podobné programy boli veľmi dobre premyslené a smerovali na viac rastu, e, slúžie, bezpečnejšie služby pre našich spotrebiteľov. Sektor v tejto oblasti predstavuje 3000 pracovných miest, 400 eh, miliard eur eh, celkovo je spojený s touto oblasťou. Pred nami stojí takisto aj veľké eh, sumy investícií. A ja si myslím, že tie povedú aj k tomu, že sa posilnia naše podniky Vesmírny sektor pre Európu je dobrým príkladom e, vplyvu EÚ e, vo svete riešenia e, v oblasti kozmického priestoru, výskum, boj proti klimatickým zmenám, boj proti požiarom, boj proti prírodným katastrofám, zaobchádzanie s nimi, aj e, teda vesmírna stratégia Európy. To všetko musí zohrávať, e, posilňovať našu úlohu globálneho hráča. Ide tu o posilňovanie autonómie Európy. Európska únia musí byť svetovým aktérom, ktorý e, je takisto veľmi aktívny v medzinárodnej spolupráci Eh, výstupy sú dôležité eh, pre, veľmi, mm, pre mnohé eh, oblasti, napríklad pre poľnohospodárstvo. Dôležité je aj užitočné využívanie údajov z tejto oblasti, preto je tu dôležitou témou interoperabilita. V tomto pozitívnom zmysle, myslím, môžeme pokračovať ďalej. Európska Stratégia pre vesmírny priestor musí podporovať vnútorný trh. E, teraz trošku pragmatickejšie, pokiaľ ide o pozmeňovacie a kompromisné návrhy. Pozmeňovací návrh 2 a 1 si prosím ešte raz pozrite. Pre mňa to nie je spojené s nákladmi. Ja to vidím skôr ako investície, dlhodobé investície. No a kompromis 5, keď si ho pozrieme, ja mm, mám určité pochybnosti, e, ktoré sa s ním spájajú, ale e, ešte sa tým teda budem zaoberať predtým, než vyprší príslušná lehota. Ďakujem, e, Daniel Danton. Ďakujem ešte raz, e, pani predsedníčka. Ja budem pomerne stručný. Tiež by som chcel poďakovať spravodajkyni za jej doterajšiu prácu. E, do veľkej miery sa zhodujeme v parlamente na tomto. Všet, všetky nám je jasné, aké prínosy môže mať dobrá zmena stratégia, aké prínosy to môže mať pre konkurencie, e, schopnosť a e, ako zabezpečiť najlepší návrat investícií. Volá sa tu po väčšom rozpočte pre kozmický priestor v budúcom viadočnom finančnom rámci Ehm, ja si myslím, a k tomu je aj eh, sformulovaný príslušný pozmeňovací návrh, eh, že je to dôležitý princíp fiskálnej neutrality. Musíme opäť eh, uznať, že keď budeme žiadať o viac investícií do určitých oblastí, musíme zabezpečiť, že financovanie znížime v iných, ktoré nemajú už takú hodnotu. Buďme e, Eh, musíme si byť naistom v tom, že eh, kozmický prístor to môže byť naozaj čierna diera, pokiaľ ide o investície. Môžeme tu investovať naozaj neobmedzenia veľké sumy eh, peňazí. Treba to teda kontrolovať, musíme si byť vedomi tohto faktu. A potom treba aj podporovať vlastne možnosť využívania širšou spoločnosťou, výstupov eh, eh, výskumu eh, v tejto oblasti. Všetci si uvedomujeme, aké sú to prínosy. Treba teraz zabezpečiť, aby sa čo najrychlejšie využívali. Toto sú teda body, ktoré som chcel spomenúť a okrem toho ďakujem spravodajky ešte raz za jej prácu. Sme do veľkej miery na jednej línii. Nie je to, myslím, veľmi hm, politicky kontroverzná téma. Ďakujem vám pekne, Daniela, teraz za ALDE. Well, uh, Uh, Lokegaard, uh, ďakujem vám pekne. My podporujeme cieľ uh, tohto návrhu posilnenie úlohy EÚ ako globálneho aktéra, zabezpečenie príležitosti pre veľké aj malé podniky, európska kooperácia sa to má posilňovať. To všetko je, sa zdá byť samozrejme. Pokiaľ ide pozmeňovacie návrhy, treba zdôrazniť e, sformulovanie pozitívneho stanoviska a e, obzvlášť sa sústrediť na nasledujúce. Možno ambicioznejší text by sme tu mali mať, pokiaľ ide o e, Európsku stratégiu pre kozmický priestor, čo by podporovalo rást, konkurencie, schopnosť a vnútorný trh, to teda k pozmeňujúcemu návrhu číslo 3. A po druhé, by tu mal byť lepší e, prístup e, k e, teda pozorovaniam a malo by to byť lepšie prepojené k tvorbe produktov, malo by to byť lepšie zabezpečenie downstreamingu smerom k malým a stredným podnikom a napokon, pokiaľ ide o aktuálnu e, stratégiu telekomunikačného kódexu, bolo by dobré zdôrazniť formuláciu o satelitných e, technológiách a konektivite. E, satelity môžu byť veľmi e, dobrou alternatívou práve pre e, vzdialené oblasti, odľahlé oblasti. To je všetko z mojej strany, pani predsednička. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Morten. Nejaký ďalší tieňový spravodajca, uh, Julia Reda. Prišli ste akurát včas. Hm, Zelený. Take your time. Thank you, Madam Chair. Um, first of all, I would uh, like to thank the v prvom rade chcem poďakovať uh, pani spravodajkyni za kompromisné pozmeňovacie návrhy, ktoré myslím zohľadňujú mnohé návrhy, ktoré sme sformulovali a preto tieto radi podporíme. Dva ďalšie pozmeňujúce návrhy predkladáme. E, tie e, tu doplňajú dva dodatočné odseky, ktoré nepokrývajú e, kompromisné návrhy. Chceli by sme vás požiadať o ich podporu. Myslíme si, že doplňajú dôležité prvky do stratégie. Prvým takýchto návrhom je 16, potom 23 aby sme dosiahli ambiciozne ciele vesmírnej stratégie, v prvom rade musíme podporovať vývoj alternatívnych e, technológií e, e, vysielania a je to v súlade s časti s tým, čo už ESA robí dnes. Oni toto tiež e, vložili do e, iniciatívy o e, čistom vesmíre. My by sme chceli potvrdiť túto najlepšiu, tieto najlepšie postupy a chceme to zdôrazniť v našom pozmeňujúcom návrhu 16. A pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 23, voláme potom, aby členské štáty používali silnejšie Eh, šifrovacie eh, zariadenia, aby sa zabezpečila bezpečnosť komunikácie a odolnosť infraštruktúry. Takže to je celkom zjavne veľmi dôležité pre eh, daňových poplatníkov, ktorí spolufinancujú tieto technológie. Treba zabezpečiť, aby sa to neinvestovalo do zraniteľnej infraštruktúry, ale do infraštruktúry, ktorá využíva, je chránená silným šifrovaním a takto sa chránia budúce investície e, do tejto oblasti. Dúfam teda, že všetci e, sa zhodnú, že e, tento princíp obzretnosti by sa mal podporovať. Takisto aj, keď sa apeluje na viac financovania do tejto sféry. Ďakujem teraz za podporu týchto pozmeňujúcich návrhov. Dúfam, že budú môcť byť prijaté. A ďakujem spravodajkyni za vynikajúcu správu. Ďakujem, Julia. E, chcel by sa niekto z kolegov ešte ujať slova? Nie, tak e, chcem pripomenúť, že 8. júna budeme 8. E, hlasovať a 21. sa bude hlasovať na gestorskom výbore a teraz už by som na uzavretie odovzala slovo Evelyn Gebhardt. Ďakujem veľmi pekne. Mm, ja som veľmi vďačná kolegom. Ak eh, naznačia eh, body, ktoré by chceli hlbšie prepracovať, napríklad pokiaľ ide o pozmeňací návrh 2, eh, investície alebo náklady, samozrejme treba tu prisúvať pozitívne, ale bolo by dobre, keby ste mi to postupili v písomnej podobe. Alebo keby ste mi mohli ešte raz presne spomenúť, kolega za EPP, prepačte, zabudla som teraz meno, Veľmi ma to mrzí. Keby ste e, vaše pochybnosti mi postúpili v písomnej podobe, aby som si to mohla presne pozrieť a eventuálne zohľadniť. Hovorím práve s vami. Á, vy rozumiete po nemecky, to je fantastické. Takže ak by ste mi mohli vaše e, poznámky k pozmeňovacím návrhom 2 a 5 postúpiť v písomnej podobe, bola by som si istá, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie. Investície v tejto oblasti za to som vždy, sú tu veľmi potrebné, takže ak by ste vaše pochybnosti k e, kompromisnému pozmeňovaciemu návrhu 5 e, mohli postúpiť písomne, bolo by to dobré. Samozrejme ochrana spotrebiteľov, investícia, autonómia, smrného výskumu, šifrovanie a tak ďalej. To sú všetko veľmi dôležité témy. Ja vám včas postupím aj hlasovací zoznam, aby ste videli, ako jednotlivé pozmaňovacie návrhy e, sú vnímané. Ale ak si správne spomínam, pri vašich pozmeňovacích návrhoch, pani Reda, e, je tam plusko. Ďakujem, Evelina. Toto uzatvára našu diskusiu o, o stratégii pre Európu v oblasti kozmického priestoru. A keďže kolegovia sme boli takí efektívni, budem mať krátku prestávku a, a e, stretneme sa potom na hlasok. Stretneme sa opäť o štvrtej.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

здесь организация Фрита. Она понял. Addirittura, è il tuo migliore giro.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

Počúva. Počúva.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 Ravena Žanova počína se Semilová, to je Thank you.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

Any socialist wants to give me the voting list? Hey, I forgot. You want mine, by the way. sorry. Forgot. Which page number? Salut, ça bien? toi, ça va? Ça va, ça va. Bon. Peut-être faire ici? Non, je vais mettre. Euh... Dobre kolegovia, e, vítam vás všetkých späť. E, začneme s hlasovaním. Myslím, že všetci už majú svoje hlasovacie kartičky. Vy nie. Takže počkáme na vás. Príde za chvíľu, alebo budete e, signalizovať s vyhnutím ruky. Dobre, kolegové, takže začneme s hlasovaním o e, službách cezhraničného dodávania balíkov. Spravodajkňou je e, pani Biliana Bolzan, je prítomná. Je. E, chcete sa ujať slova? Dobre, výborne. Prejdeme teda k hlasovaniu. Pozmeňovací návrh 47 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromisný pozmeňovací návrh 16, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 130 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Chcete si overiť 130? Uh, e, Otváram kontrolu. Hlasovanie je ukončené. A je to zamietnuté. Prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 131 a 32 sú identické za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh 17 za, proti, zdržali sa prijatý. Prejdeme ku kompromisnému návrhu 18. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Prejdeme teraz ku kompromisnému návrhu 18a. Našli ste to? Za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný eh, návrh 19a za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 228, 229, identické za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh 20. Hlasujeme eh, kúsko uh, návrh 10, za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 268 273. V jednom bloku, lebo sú identické za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si to. Takže e, návrhy od 268 po 273 si overujeme elektronicky. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Kompromisný. A prepačte. Ospravedlňujem sa, takže prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 284. 285, ospravedlňujem sa kolegovia za. Nie, odpadáva lebo 268 a sú prijaté, takže 285 za, proti, zdržali sa prijaté. 287 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný podmienujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz Kompromisný pozmeňujúci návrh 23 v jednom bloku s kompromisným návrhom 14 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 46 za, proti, zdržali sa Preveríme si pozmeňovací návrh 46. Hlasovanie ukončenia ukončené, je to prijaté. osmička s ústnym pozmeňovacím návrhom za. Proti zdržali sa prijaté kompromisný pozmeňovací návrh 1 k úvodným ustanoveniam za proti zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh. Chcete si to preveriť? Nikto to nežiada, ale môžeme, požiada- môžeme zopakovať hlasovanie k 53. Otváram hlasovanie. Kolegovia, hlasujte, prosím. Dobre, hlasovanie ukončené. Je to e, zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh. Prepačte, pozmeňovací návrh 50. 4. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 55 za, proti, Zdržali sa. Preverujeme si pozmeňovací návrh 55. Je to zamietnuté. Kompromisný pozmeňovací návrh 2 za, prost, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3A za proti zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 6 za proti zdržali sa prijatý. Kompromis 4 odpadáva, takže 67 za proti zdržali sa. Preveríme si 67. Je to prijaté 18 k 17. 68 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmievací návrh 76 za, proti, zdržali sa. Preveríme si 76. Je to prijaté. Kompromis 7. Nie. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný pozmeňujúci návrh. Dobre, preveríme si 83. Je to ukončené, je to prijaté. Jedným hlasom. Kompromisný pozmeňujúci návrh 9 za proti, zdržali sa prijatý, kompromisný návrh 10, odpadáva 11, za proti, zdržali sa prijatý, kompromisný návrh 12, za proti, zdržali sa prijatý, 102, identická so 103, za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa. Myslím, že toto si budeme musieť overiť. 104. končím hlasovanie zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 101 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 a 106 identické za, proti, zdržali sa prijaté. 107 odpadáva, 108 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme si to. 108 Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromisný návrh 13. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 111 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 14. O tom sa nehlasuje. Prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 114 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz záverečné hlasovanie, elektronicky otváram hlasovanie. A je to prijaté 28 e, k 6. Dvaja sa zdržali. Blahoželám spravodajkyni. Teraz, kolegovia, prejdeme k správe o európskych normách vykonávanie nariadenia 1025 2012. Spravodajkňou je e, Marlen Mici. Chcete niečo povedať? Máte slovo. Um, ja by som sa chcela iba poďakovať tieňovým správodajcom, s ktorými sme veľmi dobre spolupracovali. Ďakujem aj poradcom a myslím, že môžeme začať hlasovať. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 11 od 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 48 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 8, kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatý. 51 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 52 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 12 i 3 za, Je to považované za prijaté. Ospravedlňuje sa predsednička. 6 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Návrh 7 za, proti, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. ITRE 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 58 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 59 za, proti, zdržali sa, overím elektronicky, overíme si 59, končím hlasovanie prijatý 19 k 17. Pozmeňovací návrh 8 trans za proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za proti. Zdržali sa prijatí. Vitre 5 za proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 63 za proti zdržali sa, zamieta sa. Päťdesiattri, šesťdesiattri, overíme si 63 elektronicky. Končíme hlasovanie, zamieta sa. A teraz kompromis 12 za proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 70 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 72 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 36 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 prán za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatí, ITRE 20 za, proti, zdržali sa, prijatí, Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatí ITRE 42 za, proti, Zdržali sa prijatí. Tran 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Návrh 3 tran Návrh 76 za, proti, zdržali sa. Overíme elektronicky. Pozmeniaci návrh 76. Končím overovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 77 za proti. Zdržali sa prijatý. 78 za proti. Zdržali sa. Overíme. Pozmeňovací návrh 78. Overovanie skončilo. Prijatý. 19 k 17. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatí. ITRE 27 za, proti zdržali sa. Overíme. ITRE 27. Končím hlasovanie. Prijatý 18 k 17. ITRE 26 za proti zdržali sa prijaté. 93 za proti zdržali sa prijatí. 97 za proti zdržali sa. Zamieta sa. 97 overíme. Končím overovanie, zamieta sa. 98 za, proti, zdržali sa. Overíme. Kolegovia, hlasovanie je veľmi tesné. Prosím vás, hláste sa poriadne, lebo inak budeme musieť všetko overovať. 17, 17 padá, odpadá. Pozmenujúci návrh 99 za, proti. Niektorí museli hlasovať aj áno, aj nie. Takže sa kolegovia, prosím, rozhodnite. Overíme. Návrh 99. Končím hlasovanie. Prijaté za 19, 17 proti. 100 za proti, zdržali sa, zamieta sa. 101 za proti, zdržal sa, prijatý. 102 za proti, zdržali sa, prijatý. 103 za za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. 106 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 113 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kán 13 pro, za, proti, zdržali sa prijatí. 118 za, proti. Zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis. Pozmeňovací návrh 38 za, proti. Zdržali sa prijatí. 40 za, proti, zdržali sa prijatí, 41 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutí, 43 za, proti, zdržali sa prijatí, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 122 za, proti, zdržali sa prijatí, 2 trans za, proti, zdržali sa prijatí. 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 124 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 125 za, proti, za, proti, zdržali sa zamietnutí. Overíme si 125. Končíme uverovanie zamietnuté. Pozmeňovací návrh 126 za, proti, zdržali sa zamietnutý kompromis. Pardon, ospravedlňuje sa pani predsednička z 27 za, proti, zdržal sa zamietnutý kompromis, 23 za, proti, zdržali sa prijatý. A teraz 129 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Overíme 129. Končím uverovanie, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 131 za, proti, zdržali sa, prijatí, 132 za, proti, zdržali sa, prijatí, 133 za, proti, zdržali sa, prijatí. 134 za, proti, zdržali sa prijatí, 135 za, proti, zdržal sa pri, zamieta sa 136 za, ten bol stiahnutý, pardon, 137 za, proti, zdržali sa prijatí, 138 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 24 za, proti, zdržali sa prijatí, Tran 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. 149 za, proti, zdržali sa prijatí, 150 za, proti, zdržali sa, overím elektronicky, 150. Končím overovanie 19 za, 17 proti prijatí, 151 za, proti zdržali sa prijatí, 152 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, kompromis 26 za, proti, zdržal sa, prijatý, 156 za, proti, zdržali sa, prijatý, citácie, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, hláste sa prosím. Overíme elektronicky. Pozmeňovací návrh 1. Končím uverovanie. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Nikola chce overiť. Končím overovanie. Prijatý, gratulujem. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatí. A dostávame sa k návrhu 6 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Návrh 9 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromisný návrh 30 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 16 za, overíme si 15. zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa prijatí. 17 za, proti, zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie 17. No, pozmeňujúci návrh číslo 17. Končím hlasovanie. Prijatý. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 23 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh A overíme. 23 overujeme. Končím overovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh A tran. Pro, proti zdržali sa prijatí a teraz budeme hlasovať o celom stanovisku elektronicky. 34 za, 0 proti. Gratulujem spravodajkyni. A tým sme ukončili hlasovanie o európskych e, normách implementácie nariadenia 1025. No a máme tu posledné hlasovanie. Takže prosím, hlasujte, zdvíhajte ruky. Máme túto správu o dlhšej životnosti výrobkov v prospech spotrebiteľov. Správodaj spravodajky Mňa Pascal Dirán, začíname hlasovať. Za proti zdržali sa prijatí. A teraz 51 za proti zdržali sa schválená. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňovací návrh 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 a za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, proti, zdržali sa schválený. 6 za, proti, zdržali sa schválený. 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa schválení. Sto dvadsať štyri za. Proti. Držali sa. Otváram hlasovanie o 124. -ke. Schválené 19 k 16 a 125 odpadá 127 za proti zdržali sa overíme 127 koniec hlasovania zamieta sa Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis, 104, eh, kompromis, návrh 143 za, proti, zdržali sa, overíme. Overujeme pozmeniť návrh 143. Koniec overovania E, schválený rozdielom jedného hlasu. 144. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 áno, 17 proti. Schválený. Kompromis 13 za, proti. Zdržali sa schválený. 151 stiahnutý, kompromis 14 schválený, 168 za, proti, zdržali sa schválený, 172 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválený, Ústny pozmenujúci návrh číslo 1 za proti. Zdržali sa schválení. Kompromis 16 za proti. Zdržali sa schválení. 17 za proti. Zdržali sa schválení. 17 a za proti. Zdržali sa schválené. 205 Hlasujeme. 205. Hlas, hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 18 proti 17 za. 206. Hlasujeme o 207, pretože 206 bola spolu s 205. Mala som pravdu. Vždy mám pravdu. Zamieta sa 20 hlasmi proti 15. 209. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. No 18 pre, proti. Zdržali sa schválení. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa schválený. 20 za, proti, zdržali sa schválení. 224, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 17, 17. 225. Koniec hlasovania. Zamieta sa 17 k 17. NV3. Bohužiaľ, nemôžeme to vyriešiť unblock, zamieta sa 1 za proti zdržali sa schválené, 4 za proti zdržali sa schválený, ďalší pro, za proti zdržali sa schválený, NV8 za proti zdržali sa. Overíme elektronicky, NV8 overíme. Schváluje sa 19 k 15 odpada 9 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, NV12 odpadá, NV15 za, proti, zdržali sa, schválený, NV16 za, NV16 schválené. Môžeme to vziať v bloku 17 až 26 envy. Áno, takže envy 17. I open the vote. 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 18 na 17, NV 19 rovnako. Otváram hlasovanie. Je to veľmi natesno. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NV20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 17 na 17. NV21, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tiež veľmi tesne zamietnuté. NV23, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NB25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. NB26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. nb 27 za, proti, zdržali sa prijaté NV 31 za, proti zdržali sa prijaté NV 24, pána NV 36. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NV 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prejdeme na NV39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a zamietnuté o jeden hlas. Kolegovia, mohli by sme teda 40 až 49 zobrať ako blok? Nie, dobre. Takže ideme po jednom. 40. E, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 15.15. NV 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. NV 46 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. NV 47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. NV48 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV49, otváram hlasovanie. Za, nie, pardon, končím hlasovanie. A je to zamietnuté jedným hlasom. Takže teraz poďme na citácie. Unblock 18 až 22, súhlasíte? Takže pardon, 1, 2, 3. Nie? Tak po jednom. Pozmeňací jeden Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz uh, úvodné e, B. Otváram hlasovanie o štvorke. Pozmeňací návrh 4. Je to prijaté. Peťka, Otváram hlasovanie. Prijaté. Šestka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Sedmička. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Osmička, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Deviatka, otváram hlasovanie. Padá. Nič, nič. NVB. Za. Pardon, NVB padá takže desiatka za, proti, zdržali sa, prijaté 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 12 za, proti, zdržali sa. Preveríme 12. Konec previerky a prijaté. 13 padá. 14 padá, 15 padá, 16 padá. 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. NVA. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NVJ. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. NBL za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 22 za, proti, zdržali sa e, prijaté 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté o jeden hlas. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté 29 za, proti, zdržali sa prijaté 30 za, proti, zdržali sa prijaté 31 za, pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté. 32, otváram hlasovanie. A končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 17 na 17, 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. Tridsaťštyri za, e, teda otváram hlasovanie, končím hlasovanie a je to zamietnuté jeden hlas. 35 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 37. Za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39. Otváram hlasovanie. Prijaté. 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 41. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté je ten hlas. 42. Otváram hlasovanie. 42. Končím hlasovanie. Prijaté 43, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie, prijaté. NVC, otváram hlasovanie. NVC. Sorry? Rejected. Rejected. Zamietnuté. NVD za, proti, zdržali sa, prijaté NVE, za, proti, zdržali sa, prijaté NVF, za a otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to zamietnuté NVG, za, proti, zdržali sa, prijaté NVH, za, proti, zdržali sa, prijaté NVI, za, proti, zdržali sa, prijaté NVK, otváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. NVM za, proti, zdržali sa. E, prijaté NVN. Otváram hlasovanie. Prijaté N... za, proti, zdržali sa prijaté NVB, za, e, proti, zdržali sa prijaté NVQ, za, proti, zdržali sa záverečné hlasovanie. Elektronicky. Končím hlasovanie. 34 e, proti 0. Jeden sa zdržal. Blahoželáme spravodajcovi. Týmto sa hlasovanie na dnes končí. Kolegovia, prosím, ešte tu ostaňte. Ehm, stred schôdza ešte neskončila. Ideme na ďalší bod programu. Tí, ktorí odchádzate, prosím, odiďte ticho. Okay. I, I just... Takže uh, poprosím koordinátorov, aby tu ostali láskavo.